6. A ďalším bodom na programe je spoločná rozprava o obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou a Tuniskom. Máme tu správu pani Desarnes, ktorá sa týka autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko, Tunisko a vypočujeme si e, vyhlásenie Európskej komisie o situácii v Tunisku. Najskôr dostane slovo pani de Sarnes eh, vo funkcii spravodajkyne. Prezident... Ďakujem, pán predseda. Drahá Cecília Malstrom, ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá rozprava. A najskôr sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa zapojili do tejto témy. Je to dôležitá téma nielen pre Tunisko, ale aj pre Európu, aj pre nás všetkých. Všetci dobre poznáte tuniský kontext. Vy všetci viete, akú cestu Tunisko prekonalo od arabskej revolúcie. To je jedna z mála krajín, ktorým sa ten demokratický prechod podaril a napokon Tunisko bolo aj odmenené Nobelovou cenou za mier práve za tento dialog. Ale všetci veľmi dobre viete, pred akými výzvami krajina stojí. Samozrejme, všetci si pamätáme na teroristické útoky, ktoré krajinu postihli. A nebolo to náhodou. Zautočili, pretože Tunisko má úspech. A samozrejme, oni E, teraz majú ekonomické problémy, nie je tam turistov, je tam veľká ekonomická kríza, obrovská nezamestnanosť, najmä mladých ľudí, e, vysokoškolákov a to všetko ešte zhoršuje susedstvo Líbie a možno zajtra aj Alžírska. A my potrebujeme úspešné Tunisko a Európska únia mu musí pomôcť a Práve to je e, ten duch, v ktorom sa nesú oba texty, o ktorých budeme teraz hovoriť. Je to veľmi dôležitý text, e, obsahuje naliehavé opatrenia v prospech tejto krajiny. Je to veľmi dôležité, pretože tam ide o konkrétne veci. Nie, nejde tu len o to, aby sme hovorili, aby sme mali pekné reči. My musíme skutočne vyjadriť a poskytnúť solidaritu Tunisku a to, čo komisia navrhuje, je dobré treba e, jednoducho zlepšiť túto situáciu, ako vieme, e, pokiaľ ide o dva roky, tam je 37 tón toho oleja, ktorý sa exportuje, takže pokiaľ ide o tie kvóty, tieto jednoducho treba e, zlepšiť a uvediem ešte jedno číslo, my produkujeme v Európe viac ako milión tón olivového oleja, takže vidíte, je veľmi dôležité pre Tunisko, nemôžeme takýmto spôsobom si predstav, že by to destabilizovalo Európu. Musíme sa snažiť vyriešiť situáciu v priebehu roka. Ak tu bude nejaký problém, myslím si, že nebude. Ak tu budú opatrenia potrebné, tak ich urobíme. Po druhé, hovoríme tu o, o voľnom obchode s Tuniskom. Príjmeme takisto uznesenie budúci mesiac budeme na tom pracovať s komisiou a, me, a vlastne signál parlamentu je celkom jasný. Nehovoríme iba o voľnom obchode, je to predovšetkým o politické uznesenie. Je to uznesenie, ktoré vlastne podporuje tú našu solidaritu, podporuje demokraciu, podporuje hospodársky rast, ako aj zamestnanosť v Tunisku. A tá, toto uznesenie dáva konkrétne podmienky. Hovoríme, že to musí byť politické, hovoríme, že to musí byť asymetrická dohoda pre Tunisko a musí to byť progresívne. A po tretie, potrebujeme takisto transparenciu, nie len transparentnosť ako takú, ale v tom smysle, aby Tunisko jednoducho urobilo to, čo má urobiť tú svoju úlohu a preto som taká spokojná a šťastná, že tu je tento dialog, ktorý tu prebehol v Európskom parlamente s predstaviteľmi Tuniska je veľmi dôležité eh, toto ukotviť z dlhodobého hľadiska Musí to byť v prospech Tuniska, musí to byť v prospech všetkých občanov Tuniska a my musíme pomáhať Tunisku a občanom Tuniska musíme im stať po boku. Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. A ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. A teraz by som rád dal slovo pani komisárke Malmstromovej, ktorá bude hovoriť v mene Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, dobrý večer. Tunisko a Európska únia boli úzkými partnermi, spolupracovali úzko už dlhý čas. Od roku 2012 podporujeme mladú tunisku demokraciu prostredstvom privilegovaného partnerstva, ktoré sa neobmedzuje iba na obchod, ale Týka sa aj celej palety iných záležitostí, intenzifikácia politického dialógu a takisto navýšenie technickej a finančnej pomoci pre túto krajinu. Ako povedala aj pani spravodajkňa, je veľmi dôležité, aby sme podporovali túto krajinu, pretože demokracia je tu veľmi krehká a slabá a tá situácia, ako veľmi dobre vieme, je ťažká a náročná pre eh, občanov tejto krajiny, ako aj vládu. 20 rokov po podpísaní asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Tuniskom kde vlastne sa zdvojnásobil bilaterálny obchod. Sme na začiatku nového procesu, ktorý má za cieľ prehlbiť naše obchodné ciele a som presvedčená a Najnovšie protesty občanov to celkom jasne preukázali, že tuniský politický úspech závisia od hospodárskeho úspechu. Ide to ruka v ruke, je našim záväzkom podporovať to. Otvorenosť pre obchod a investície môže zohrať kľúčovú úlohu. Preto tie rokovania, pokiaľ ide o hĺbšiu zónu pre voľný obchod, prezentuje iba jedno, jednu z tých fóriem, ktorú môže Európska únia podporiť, pokiaľ ide o hospodárskú obnovu Tuniska. Pôjde takisto ruka v ruka s reformným procesom, ktorý podporuje Tunisko samotné. A ja som navštívila Tunisko na začiatku jesene na to, aby sme podporili práve túto dohodu medzi Európskou úniou a Tuniskom. Vzhľadom na tú krehkú hospodárskú situáciu tieto rokovania sú veľkou výzvou pre Tunisko a preto navrhujeme, ako aj spravodajkyňa uviedla, asymetrický a postupný prístup k otváraniu trhu v rámci týchto rokovaní. Zdieľame s tuniskými úradmi ochotu pohnúť sa dopredu po v jednotlivých fázach. Dobré rokovanie začína predovšetkým tým, že vzájomne sa budeme počúvať, cez čo vlastne zaintegrujeme, do čoho zaintegrujeme aj otázku reality a tie očakávania na oboch stranách. Európska únia je pripravená spolu podielať sa na týchto rokovaniach prostredníctvom balíčkov viacerých opatrení. Tento balíček podporí reformné procesy a povedie k zlepšeniu niektorých kľúčových sektorov ako poľnohospodárstvo a služby a poskytne takisto aj podporu pre súkromný sektor. Ja si uvedomujem význam tuniskej občianskej spoločnosti, pretože podľa nášho pohľadu zohrávajú kľúčovú úlohu v kontexte reformného procesu v Tunisku takisto musia zohrávať kľúčovú úlohu v týchto rokovaniach. Preto som rada, že som stretla viacerých predstaviteľov občianskej spoločnosti, keď som bola v Tunisku a hovorili sme o týchto dohodách. Podporujem vysokú mieru transparentnosti a dialogu s občianskou spoločnosťou tak zo strany tuniskej ako aj európskej počas celého procesu. Občianská spoločnosť musí mať k dispozícii debriefingy po, každoj, po každom rokovacom kole. Postupný rozvoj a kontakt s touto spoločnosťou prispieje k ďalšej implementácii v budúcnosti. Pokiaľ ide o návrh uznesenia, pokiaľ ide o ten olivový olej, našim, našou snahou je vyslať pozitívny signál Tunisku, aby sme priniesli konkrétne, jasné, krátkodobé ciele, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí v Tunisku, ktoré tak veľmi táto krajina potrebuje. Vítam, ako sme s tým naložili v Európskom parlamente pod taktovkou pani Sarnes, spravodajkyňov a ostatných, ktorí sú výbory INTE, v rámci a takisto aj z ostatných výborov, ktoré sa na tom podielali. Dúfam, že tento parlament podporí zajtra tento návrh z výboru INTE, aby sme ten zisk, ktorý vlastne ponúkneme Tunisku, prispel bezokladne, bezodkladne tejto krajine. Pokiaľ ide o zisky z exportu olivového oleja, samozrejme musíme Um, brať do úvahy všetky podmienky, ktoré v Európskej únie máme, pokiaľ ide o finosanitárne štandardy. Toto, tento kontrakt je vlastne na dva roky a bude, bude pozorne monitorovaný. Chcela by som vás uistiť, že komisijný návrh berie do úvahy tú situáciu a špecifika, ktoré máme na trhu s olivovým olejom v Európskej únii. Tento objem kvót bude absorbovaný vrátane tých podmienok, ktoré tu máme, bez nejakých dôležitých problémov. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu. Dúfam, že zajtra vyšleme jasný signál za Európsku úniu v tom zmysle, že skutočne podporujeme tuniských občanov a že sme pripravení im pomôcť z krátkodobého, strednodlhodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene výboru Agri dostane slovo pani Agila Garcia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani Malstromová, pani komisárka. Chcela by som pogratulovať pani Sarnes k tejto správe. Ja som bola autorkou stanoviska v Agri a ja by som ho tu chcela dostatočne predstaviť, pretože nebolo dostatočne zahrnuté. Poprvé, Agri bolo za túto politickú dohodu týchto opatrení pre Tunisko bolo tam väčšinové hlasovanie zamietnúť návrh, ktorý chcel túto celú správu odstrániť, tak ako to komisia navrhla. Teda výbor je za politickú dohodu, ale ja si myslím, a preto to tu uvádzam, nie sú e, uchovávané adekvátne záujmy e, sektora producentov e, olivového oleja na juhu Španielska a juhu Európy vo všeobecnosti. A nesmieme na týchto ľudí, na farmárov. Pani komisárka, buďte citlivá a začlen, začlente pozmeňovacie návrhy 11, 12, 13, 14. Ja si myslím, že tieto pozmeňovacie návrhy nejakým spôsobom nepostihujú mm, dohodu e, s Tuniskom. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz teda- dostanú slovo predstaviteľa politických skupín. Za EPP teraz dostane slovo Poslanec Fisas Excela, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Tunisko je pravdepodobne jediná krajina Stredomoria, ktorá je na ceste k skutočnej demokracii, ale čo je pre nás dobrou, dobrým príkladom pre celý arabský svet, je zlým príkladom pre radikálnych džihadistov, ktorí urobia všetko preto, aby Tunisko zlyhalo a bolo destabilizované. Preto je pre Európu úlohou týchto ťažkých e, časoch Tunisku pomáhať aj ja, preto podporujem túto dohodu, ale vždy sú to naši e, polnohospodári, ktorí musia zaplatiť za dohody. Ja si myslím, že treba nájsť rovnováhu a prijať opatrenia, ktoré zabezpečia pre európskych producentov olivového oleja, aby neboli postihnutí touto dohodou Predložili sme niekoľko pozmeňovacích návrhov v tomto zmysle a očakávam, že zajtra prejdú na hlasovaní. Tak ako hovorí e, text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, tieto e, vynimočné opatrenia nepodmienuje či neohrozuje e, túto dohodu ani otvorenie rokovania medzi EÚ a Tuniskom. Ja tento proces plne podporujem a myslím si, že je to krok vpred ku konsolidácii demokracie v Tunisku. <clears throat> Mm, mm, eh, Ďakujem pekne a za SND dostane teraz slovo pán Emanuel Morel. Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Eh, Dobrý deň, nefunguje mi teraz, mi funguje mikrofón. Pani komisárka, eh, kolegovia, ja si myslím, že e, všetci v tejto sále máme rovnaký cieľ a síce konkrétne pomôcť aj udržateľne Tunisku a tuniskému národu. Treba to pripomenúť, pretože je to dôležité pre nás, Európanov. Tunisko je kolískou a zároveň symbolom e, arabskej jary a je to jediná z krajín, ktorá je schopná e, úspešne ukončiť svoje demokratické zmeny, ale e, majú pred sebou veľké výzvy politické, teroristické hrozby, ekonomické, sociálne výzvy, e, masová nezamestnanosť, nezamestnanosť alebo cestovný ruch, ktorý klesá. A otázka je, ako konkrétne održateľne Tunisanom môžeme pomôcť. Poprvé, ako hovorí text, e, výnimočná pomoc, angažovali sa viaceré členské štáty a Druhá vec, čo môžeme urobiť, e, dočasne rozšírenie e, kvót na olivový olej za nulové cla, ale ja si nemyslím, že vzhľadom na nízky podiel tunického olivového oleja na európskom trhu, že by to vplyvalo na ceny alebo dokonca na európskych producentov. Je to naliehavé dočasné opatrenie, ktoré môže tuniskej ekonomike pomôcť. A potom dohoda o slobodom, o, o voľnom obchode. Ide predovšetkým o partnerstvo a toto nie je len ekonomické, ale aj politické. A čo to predstavuje, musí byť symetrické, progresívne. A tu sa obraciam na pani komisárku Ide o asociáciu všetkých inštancií občianskej spoločnosti, ktorá má niekedy dôvody byť znepokojená a treba ju uistiť a Európa v tejto dohode musí preukázať, že to neznamená business as usual, ale že je tu politický imperatív, ktorý musíme brať do úvahy a ktorý treba aplikovať. Takže musíme byť na výške týchto víziev aj ašpirácií tuniského národa. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, monsieur député. Ďakujem a v mene ECR pán Marias na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, situácia sa má tak, že poľnospodársky sektor v Grécku sa vlastne dostal do veľmi zlej situácie. Vieme, ako vyzerá situácia v Grécku a grécky olivový olej a producenti olivového oleja vlastne musia znášať veľmi ťažkú situáciu a zároveň Európska únia chce mať takýto bezcelný kontingent, ktorý vlastne chceme mať pre obdobie 2016-2017 pre Tunisko. To je jednoducho ďalší úder proti gréckému národu, ale prečo vlastne tu máme takýto legislatívny návrh, na to, aby sme mali bezcelný kontakt e, v, e, vo vzťahu k knižku. Komu sa týmto má pomôcť? Koho sa to vlastne týka? Výroba olivového oleja na ostrovoch Kré, ako Kréta alebo Lesbos, to sú ostrovy, kde máme momentálne veľmi veľké množstvo utečencov, oni už nezvládnu ďalší úder pod pás. Ďakujem, teraz dostane slovo pani Šáke. Máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Keď my podporujeme užšiu spoluprácu medzi Európskou úniou a Tuniskom prostredníctvom obchodu, chcela by som povedať, že chcem predovšetkým podporiť občanov tejto krajiny. My vieme, že tieto časy sú veľmi ťažké a podporujeme, sme skutočne dojatí e, s ich snahou zvládnuť represiu, či už to je represiu zo strany islamu, alebo či už ide o teroristické útoky Tunisko je a musí byť aj naďalej príkladom mierového prechodu. Avšak táto cesta mierového prechodu smerom k demokracii je ťažká a Európska únia musí byť tuniským partnerom, prvým partnerom pre Tunisko. Spomeňme si aj to, že prečo Mohamed Bouazizi pred 5 rokmi v zúfalom akte sa podpálil a stal sa symbolom pre všetkých tých, ktorí mali dobré vzdelanie, ale pre ktorých vlastne korupcia bola tým, čo im zabránilo mať nejaké dobré vyhľadky pre budúcnosť. Ja som presvedčená, že dobrá obchodná dohoda, ako aj široká podpora prispeje k rozvoju, k stabilite a rozvoju tuniskej spoločnosti na to, aby si kreovali svoju vlastnú budúcnosť. A v tomto kontexte apelujem na kolegov, aby nezabránili takéto minimálne kvóty, pokiaľ ide o import olivového oleja bez cla. Bude to mať veľký dopad na európsky trh a bude to veľká podpora pre túto krajinu. Ďakujem. Uh, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. teraz za GUE dostane slovo Patrik Jeliari. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako už povedala pani Desarnes, našou zodpovednosťou je byť e, po boku správnej emancipácie tuniského národa, ktorá sa robí Eh, od medzníka k medzníka s tým, že trikrát táto krajina bola postihnutá teroristickými útokmi a čo postihlo ich hospodárstvo a cestovný ruch. Eh, táto dohoda eh, môže rozhodnúť mm, a pomoc tejto krajine v Stredomorí ide predovšetkým o pomoc v prípade ovocia, zeleniny alebo v prípade kalendára, kde by a, a hlavne v prípade olivového oleja, keď navrhujeme dohody o voľnom obchode, alebo keď máme e, finančnú pomoc, tak ako to navrhuje e, VHO, my e, dávame prednosť partnerským dohodám, ktoré idú cestou spolupráce, aby sme pomohli Tunisanom, ale rovnako potrebujeme dopadové štúdie, aby sme zistili, aké budú ich dôsledky. Merci beaucoup, Ďakujem, pán poslanec mene zelených pán Sebastián, nech sa páči. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, hovoríme o Tunisku a teraz ide o veľmi konkrétne opatrenia. Zdá sa, že e, Tunisko je jediným možným demokratickým partnerom na severe Afriky a že by mal byť našim preferenčným partnerom. Hovoríme o rôznych opatreniach, obchodné, naliehavé opatrenia a možnosť jednostrannej colnej kvóty s nulovou sadzbou a sme úplne za a hovorím to v, ako občan krajiny, ktorá produkuje veľa kvalitného olivového oleja, pretože musíme byť solidárni a treba pomôcť krajine, ktorá trpí, trpí terorizmom, e, krízou e, libyských utečencov a ďalšími problémami, ale keď jej chceme konkrétne pomôcť, EÚ má málo nápadov a málo predstavivo- predstavivosti. Dohoda o voľnom obchode s obrovskou nerovnováhou vzhľadom na veľký potenciál, ktorý má EÚ a malé, malé hospodárstvo Tuniska so štrukturálnymi nedostatkami. Tunisky občania môžu do Európy prísť len s vízami, zatiaľ čo my tam môžeme ísť bezvízovo. Začiatok dohody o voľnom obchode nemá podporu občianskej spoločnosti v Tunisku. Je e, mnoho iných spôsobov, ako pomôcť Tunisanom a mali by sme odstúpiť od našich neoliberalistických dogiem a mali by sme pomôcť e, krajine, ktorá na tieto e, opatrenia nie je pripravená. Ekonomická podpora nemá ísť takouto cestou nerovnovážnych dohôd. Behalf, Ďakujem. V mene FDD Pán Damato, 1,5 minúty. Pani Roza Damato, ďakujem, pán predsedajúci. Nerobte túto veľkú chybu, kolegovia. Tunickému národu nepomôžeme jednostrannými celnými kvotami s nulovou sadzbou ohrozíme takto poľnohospodárstvo Južnej Európy. Nebuďte hluchí na apel európskych občanov a farmárov, ktorí sa obávajú poklesu cien olivového oleja. Vypočujte si názory výboru Agri v EP a pozor, môže dojsť k falšovaniu oleja Made in Italy. Talianský poľnohospodársky sektor už x krát by bol poškodený a vôbec sa nebrali do úvahy environmentálne e, dopady či dopady na mm, zamestnanosť. Tieto otázky, ktoré tu kladiem, e, problémy sú s identifikovateľnosťou oleja a hlavne napríklad v Púli v Taliansku, kde sa e, produkuje olivový olej, a ktorý e, potom môže byť často falšovaný a bude predávaný ako taký talianský, hoci bude pochádzať z Tuniska. Týmto návrhom e, len juho Európske poľnohospodárstvo bude niesť náklady podpory, ale Tunesku má, musí pomôcť celá Európa bojovať proti chudobe, proti islamistickému fundamentalizmu, ale potrebujeme eurostredomorskú poľnohospodárskú stratégiu, ktorá pomôže nášmu poľnohospodárstvu a nie falešnými spôsobmi či postupmi. Vážení talianskí kolegovia, hlavne z EPP, tým, e, že e, umožňujete tento dovoz tunisko-olivového oleja, tak rozputáte vlastne vojnu medzi chudobnými. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Príjmate modrú kartičku? Nech sa páči, pán Kaspari sa chce spýtať otázku. Akceptujete modrú otázku? Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Sehr geehrte Frau Kollegin, Sie haben gerade Vážená kolegyňa, práve ste hovorili o možných negatívnych dopadoch na talianský priemysel olivový. Súhlasíte so mnou, že trh pre olivový olej v Európe je na úrovni 200 miliónov tón v Európe a že tu hovoríme o 35 tón dodatočného oleja z Tuniska a že samotné Taliansko pred dvomi rokmi zhruba 500 tisíc tón oleja exportovalo z iných krajín. To znamená, chcete pomôcť talianskému polnospodárstvu, ja to chápem, tak sa staráte o to, aby vaši producenti neimportovali olej, ako to, aby ste teraz jednoducho chceli pokaziť takúto pomoc zo strany Európskej únie Tunisku. Ďakujem. Nech sa páči, reagujte. To, čo som povedala, je niečo iné. Hovorila som o eurostredomorskej poľnohospodárskej politike a to by začlenilo aj severno, severoafrické krajiny, aby všetci producenti to, čo robíme v Európe, aby sme mali rovnaké podmienky pre produkty, pretože vyrábame a pestujeme e, rovnaké plodiny. Preto hovorím o vojne medzi národmi. Okrem 35 tisíc máme už 56 tisíc tón olivového oleja, ktoré boli oslobodené vďaka tejto európskej politike a hovorím, že všetci by mali pomôcť Tunisko eh, nielen v Európe a na juhu. Určite Tunisanom musíme pomôcť, ale nie takýmto spôsobom. Ďakujem a teraz za ENF dostane slovo Filip Luazo, nech sa páči. Oui, monsieur le président, j'ai deux remarques. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vyjadrím sa k tomuto návrhu. Európsky parlament e, sa e, postupuje tak, že vieme vlastne výsledky niektorých postupov európskych krajín, pokiaľ ide o postup demokratizácie krajín Severnej Afriky, ale akým spôsobom môže prispieť pestelný kontakt s Tuniskom. Chcel by som vám jednoducho Chcel by som vás upozorniť, aký to môže mať dopad na exportérov olivového oleja. My vieme, že tento sektor sa nachádza vo vážnej kríze a nemusíme urobiť také opatrenia, aby to jednoducho zhoršilo túto situáciu ešte viac. My vieme, že tá ochorenie, ktoré napadlo olivové stromy, zhoršilo tú situáciu v tomto sektore a nemusíme k tomu pridávať ešte viac tým, že urobíme bezcolný dovoz malí producenti olivového oleja sú znovu ohrození. Musíme, presadiť, musíme predniesť určitú mieru solidarity za Európu a bolo by dobré, aby sme sa jednoducho vyhli takémuto návoru, pretože nie je možné, aby takéto dovozy olivového oleja neuškodili európskemu olivovému sektoru. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec. A teraz zostane slovo Salvatore Čiku. Nech sa páči. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predsedajúci. Jasne by som rád povedal, že ja osobne som za koheznú politiku, ktorá by podporila demokratizačný proces v Tunisku a ktorá by podporila tuniský systém. Ale som silne proti tomu, aby sa prijali takéto opatrenia v súvislosti s olivovým olejom, ale s som nie proti tomu, nie kvôli oleju ako takému, ale proti politike, ktorá raz sa to týka oleja, raz vina, raz paradajok, ale vždy sa vyberá vždy to, čo sa vyrába len v niektorých oblastiach. Prečo by sme nevybrali mlieko alebo meso? Prečo by sme nemali diverzifikovať eh, tú záťaž, ktorú zatiaľ len eh, Južná oblasť, napríklad v Taliansku Puglia, Sardinia, Sicília, tieto regióny už sú na kolenách, pretože tu nejde o to, koľko produkujeme, ale tu ide o to, aké e, škody zaznamenajú malí farmári kvôli tejto politike. A dodávam, že dôveryhodnosť Európy je ohrozená a je viacej poškodená vo svojej kapacite presúvať silné pozitívne kohezné posolstvo práve kvôli takýmto opatreniam. Navrhol som pozmeňovací návrh, aby sme absolútne tento návrh komisie zamietli. Grazie, onorevole. Uh, deputy Viktor Bostináru. Slovo má teraz pán poslanec Bostináru. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážená Pani spravodajkyňa, chcem poďakovať pani spravodajkyne za vynikajúcu správu. Zdieľam podporu e, v plnej miere. Nuž, musím povedať, že Tunisko je naozaj nádejou pre nás všetkých, ale je dnes pred veľkými výzvami bezpečnostného e, e, charakteru i iné. Všetci teraz hovoria o tom, alebo je dôležité preukázať podporu, tak ako sme ju slúbili. Tieto prísľuby eh, nedostatočne eh, rešpektujeme. Tieto opatrenia patria k veľmi dôležitým súčasťam balíčku podpory. Podporte prosím tento text tak, ako bol navrhnutý. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby tu bolo poškodzované Tunisko nejakými čiastkovými záujmami. Pre tuniské eh, hospodárstvo je to dôležité. Olivový olej je dôležitým eh, vývozným artiklom pre túto krajinu. Teraz má slovo pán poslanec Selimovič. Thank you very much. Ďakujem. Teroristické útoky v Tunisku mali obrovský dopad na uh, už tak slabú ekonomiku Tuniska. Preto iniciatíva komisie k, k ďalších exportov je vítaná. Počul som niektorých rečníkov, ktorí sa stiažovali na hrozný dopad, ktoré dodatočné e, e, dovozy by mali. Mnohí hovoria rôzne príbehy. Európania spotrebujú rovnaký počet oleja ako každý rok Naša výroba sa znížila o takmer 50 a počet oleja, ktorý príde do EU z Tuniska, je 1,7 A preto sa pýtam všetkých predrečníkov, akým spôsobom 1 zničí európsky trh, ktorému chýba 48 dovozu. Môžem vám povedať, ako to dopadne na e, Tunisanov Týka sa to milión ľudí, je to hlavný polnospodársky vývoz, prináša rast a bráni zúfalstvu. Pre nás je to nič, pre Tunisanov je to e, veľk, veľká vec. Dúfam, že slúbená solidarita sa preukáže v zajtrajšom hlasovaní. Teraz pani poslankyňa Forenca. Grazie, Ďakujem, pán predsedajúci ja osobne súhlasím s cieľom, ktorý uvádza komisia, že chce dosiahnuť, aby e, tuniská demokracia a hospodárstvo, ktoré boli hlboko postihnuté teroristickými útokmi, aby sme im pomohli. A ja som solidárna cestou politiky e, e, s týmito národmi, ale som veľmi proti nástroju, tak ako sa navrhuje dohoda o voľnom obchode a jednostranná colná kvota s nulovou sadzbou. Toto nie je opatrenie, alebo takto nepodporíme hospodárstvo. Ak, by, e, ak chceme naozaj pomôcť Tunisanom, tak by sme im mali zrušiť e, ich zahraničné zadlženie. Zdá sa to len nejaké retorické tvrdenie, ale v konečnom dôsledku budú profitovať z tohto opatrenia len veľké európske exportné firmy. A keď uh, už pomyslíme na oblasti Južnej Európy, hlavne Púlia, Taliansko, ochoreniami olivovníka a tiež e, pôsobením ďalších opatrení, ja budem hlasovať proti tomuto opatreniu nielen v prospech e, európskych a pulských farmárov, ale aj v prospech Tunisanov. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán poslanec Kaspar. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chceme Tunisku pomôcť, ale očakávame tiež e, od Tuniska čosi ako protihodnotu. Chceme pomôcť Tunisku tým, že e, pri, pridáme dodatočné e, kvóty na olivový olej a chceme pomôcť zlepšiť prístup na trh solidným e, no, dohodou o voľnom obchode, ktorý im dá e, perspektívu. Na druhej strane si ale želám, aby Tunisko takisto bralo vážne svoje záväzky. Keď momentálne vidím, že mnohí Tunisania sú na ceste do Európy, tak ide presne pre, sa o to bojovať proti príčinám e, tohoto, tý, týchto útekov. Ale je dôležité príjmať naspäť utečencov, ktorí nemajú dôvod utekať v roku 2015 neboli jediný tudijský migrant, ktorý, ktorom by sme uzna, uznali dôvod e, opúšťať kra, e, Tunisko. Teda kvóta bola 0,0%. Ja si želám, aby v tejto oblasti Tunisko bolo kooperatívnejšie a pomohlo nám riešiť problémy. Ďakujem. E, Ďakujem. Pán poslanec Kaspari. Eh, Madame députée eh, Maria Arena, une minute, s'il vous plaît. Na minútu teraz pani Arena. Merci, monsieur le président, merci. Euh, ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Vážená pani spravodajkyňa, je pravda, že z dohoda o voľnom obchode je v trošku osob, eh, osobitnom kontexte od revolúcie roku 2011. I predtým potrebovala táto krajina pomoc a teším sa z dohody, pokiaľ ide o olivový olej. Trošku ma prekvapuje občas tá línia niektorých kolegov, ktorí sa tu bránia a ktorí sa e, boja menej než 2% dopadu na výrobu e, olivového oleja v Európe. A pritom niekedy, keď rokujeme o dohodách o voľnom obchode, ktoré by mohli mať obrovské, oveľa ničivejšie dopady na polnohospodárstvo, tak niekedy sú títo ľudia najväčšími zastancami voľného obchodu. Takže prosím, pozrime sa trošku zbližšia na to, čo by mohlo stratiť polnohospodárstvo Chcem, aby sme vnímali skutočnosť, že sú tu e, pokroky, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rast, aby sme dávali pozor na to, aby táto správa e, vnímala konkurencieschopnosť medzi ekonomikami a už ste to povedali, pani komisárka, aby sme vnímali e, občianskú spoločnosť, pretože tu máme množstvo informácií. Ďakujem za vašu prácu. Merci beaucoup, madame députée. Eh, adesso, onorevole Salvatore Domenico Poli... A teraz eh, Salvatore Polize na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že nikto medzi nami nie je solidárny s tuliským národom po teroristických útokoch z minulého roka, ale Európa už robí svoju časť napríklad tých 500 miliónov eur. 12. februára komisia uvoľnila pre túto krajinu, takže ja si myslím, že to je e, správna cesta podpory e, mladej demokracie v Tunesku, ale tých 70 tisíc tón olivového oleja, ku ktorým sa ešte dodá ďalších 57 z predchádzajúcej dohody, tak vlastne takto masakrujeme juhoeurópske poľnohospodárstvo, hlavne v Taliansku, pretože máme veľmi špecifické podmienky, e, pretože v púli Xylella ochorenie, ktoré postihlo olivovníky, spôsobilo v roku 2015 zníženie celkovej produkcie olivového oleja o 47 a e, ak by sme schválili ešte aj toto opatrenie, tak ešte viacej budeme masakrovať poľnohospodárstvo na juhu Európy. Ďakujem, pán, Seri, pán Panceri, na jednu minútu ďakujem. Ďakujem páno, pani Desarne za jej prácu. K situácii o Tunisku sa už veľa povedalo a ja si myslím, že úlohou EÚ je silne politicky, ekonomicky a finančne podporiť túto krajinu, aby ich eh, demokratizačný proces eh, sa ukončil Eh, pozitívne a aby sme to urobili čím skôr. A aj naše obchodné vzťahy musia ísť týmto smerom, aby to bolo možné, aby boli pozitívne dopady na tunisku realitu, je potrebné, aby dohoda bola založená na maximálnej transparentnosti a aby bola plne eh, zaintegrovaná tuniská občianská spoločnosť. Preto je rozhodujúce, aby toto všetko Európsky parlament žiadal Otázka nákupu tuniského olivového oleja e, bezcolným spôsobom. Ja si myslím, že by sme mali pristupovať so zdravým rozumom k navrhnutým pozmeňovacím návrhom. Tunisko aj od EP očakáva významný signál, aby zadefinovala adekvátny rámec pre obchodné vzťahy medzi týmito oblastiami. Ďakujem, pán Ruáš, na, dve, na jednu minútu. Prezident, Ďakujem. Samozrejme, že sme za preukázanie solidarity EU voči krajinám, ktoré sú v ťažkostiach, práve keď ide o krajiny, ktoré sú cieľom tuni- e, teroristických útokov, ako je to v prípade tejto krajiny, ale máme obavy, keď sa pozrieme na prejavy tejto solidarity v tomto prípade. Nie preto, že by to mohlo ešte raz ublížiť sektoru, ktorý už je veľmi zraniteľný, ale je možné predsa použiť iné existujúce nástroje v zahraničnej politike, susedskú politiku v kontexte humanitárnej pomoci. Sú iné spôsoby pomoci, posilnenia, stabilizácie ekonomiky takejto krajiny. Súbežne s tým vieme, aký dôležitý je sektor olivového oleja v, e, pre stredomorské krajiny, ako je to napríklad pre Portugalsko. A práve princíp solidarity by nemal byť len pre tých ľudí mimo EÚ, solida by sa, tá by sa mala preukazovať i vo vnútri EÚ. Vhodná ochrana týchto kľúčových sektorov, mám ju na mysli, mali by sme hľadať alternatívy na podporu ekonomík iných krajín. V tomto zmysle moje hlasovanie odzrkadli takýto názor. Teraz pán Parne na minútu. Le défi majeur Výzva európskeho susedstva je veľmi veľká pre Tunisko. A pomoc tejto krajine to je naša prvá povinnosť a umožniť im zvyšený export hlavne v pre nich kľúčovom sektore, ako je olivový olej a treba rýchlo ukončiť a dosiahnuť e, partnerstvo voľného obchodu medzi EÚ a Tuniskom, ale táto podpora musí ísť ďalej a bezpečnostná otázka by e, vyžadovala širokú spoluprácu krajín Magrebu a EÚ musí investovať všetku svoju diplomatickú silu v tomto smere, podporiť tunické hospodárstvo, podporovať ich demokraciu a podporovať ich demokraciu to je boj proti terorizmu, ktorý postihuje túto krajinu a boj proti terorizmu to je ochrana nás všetkých. To je posolstvo ktoré všetci e, dnes večer v tejto sále musia počuť. Thank you very much, Mr. Lavia. Ďakujem, pán Lavia. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja budem hlasovať proti návrhu. Budem za to, aby sa zamietol, pretože ciele návrhu sú správne, ale použité nástroje na tieto ciele sú e, úplne hlboko pomílené. Jednostranná celná kvota s nulovou sadzbou nie je žiadnym plusom pre tuniských producentov a pre e, tuniských e, ekonomických operátorov. E, budú mať z toho zisk len istí európsky exportéry, ktorí sa obohatia z daní, ktoré platia európsky daňoví poplatníci. No, toto nie je politika, ktorú chceme ani Európa a ideme znovu nesprávnym smerom nielen postihujeme taký sektor, ako je e, juhoeurópske poľnohospodárstvo, ale robíme akcie, ktoré neprinesú e, konkrétne opatrenia. E, olivový olej je zlatá tekutina, ale tu na ide o veľmi meké zlato. Pán de Castro. Presidente, komisári, onorevoli kolegy. Vážený prítomný, pomoc Tunisku v tomto ťažkom momente je naša morálna povinnosť a my nechceme zaostávať. Myslíme si, že by boli aj iné konkrétnejšie a účinnejšie spôsoby, ako pomôcť tuniskému plnohospodárstvu. Napríklad valorizáciou tuniského e, olivového oleja. Je to vynikajúci produkt, ktorý sa už vyváža do EÚ aj e, tuniské NGOčky majú pochybnosti o týchto opatreniach, ktoré v konečnom dôsledku pôjdu v prospech európskych exportérov a nie Tunisanov. Chceme byť solidárni, áno, ale nemôžeme si dovoliť ohroziť už tak krehký e, talianský polnohospodársky sektor. Boli by sme radšej, keby ten návrh bol úplne iný, ale, ale preto žiadam, aby ste podporili posmeňovacie návrhy v Agri, ktoré sa snažia zmierniť negatívne dôsledky tohto návrhu komisie. Uh, Madame Petier. Ďakujeme teraz pani Petir na minutu. Ďakujem. Tunisko je jedna z malých krajín, kde e, zmena vlády e, nasledovala po arabskej jary a kde to neviedlo hneď ku e, chaose. Namiesto toho prišlo k demokratickým zmenám. Mali by sme preto Tunisku pomáhať, zachovávať e, krehkú demokraciu e, a na európsky trh prinášať ich tovary. Ale to nesmie mať negatívne dopady na európskych polnohospodárov, ako tomu bolo v prípade ruského embarga pre Tunisko je olivový olej najdôležitejším hospodárským produkt, polnospodárským produktom, ale dovoz tohto olivového oleja do, z Tuniska Európskej únii uľahčí regulovať trh s olivovým e, olejom, pretože e, sa tu skonštatovala e, znížená kvalita po dovoze takýchto olejov. Okrem toho má EÚ dostatok vlastného olivového oleja. Mali by sme pomáhať Tunisku, ale v zmysle chorvátskych produktov by to malo byť všetko primerané a pomerné. Ďakujeme, pán Silva Pereira. Ďakujem, vážená pani komisárka. Ale začneme hneď najdôležitejšou vecou. Európska únia už má politickú povinnosť splnenú držať sa svojich sľubov a teraz tu má ešte morálnu povinnosť podporovať ešte viac Tunisko vzhľadom na teroristické útoky, ktoré sa udiali a ktoré naozaj zasiahli tvrdo ekonomiku. Takže dáva zmysel podporiť e, olivový sektor, alebo teda sektor olivového ole, e, oleja. Malo by byť tak strašne jasné, že toto výnim, sú výnimočné a dočasné opatrenia a e, zaberú až o dva roky. A ako už povedala spravodajkyňa, toto všetko bude podriadené zábezpekám a, a, a po, posudzovaniu dopadov, takže tieto opatrenia môžu byť pozastavené, ak by výrazne narušili európsky trh s olivom olejom. Takže e, dostojme si svoje povinnosti a preukážme solidaritu aby tu bol kľud na tomto trhu. To uzatvára zoznam rečníkov za politické skupiny a teraz e, proces spontánnych prejavov pán Santos ako prvý. Um Ďakujem. Tunisko prechádza veľmi zložitým obdobím a určite si zaslúži európsku solidaritu, dodatočné kvóty pre e, vývoj oleja do Európy je súčasťou tohoto prístupu solidarity. A keďže tento sektor je veľmi dôležitý pre Tunisko, ale aj pre Európsku úniu, ako v každom bilaterálnom vzťahu s EÚ, musíme e, byť proporční, aby sme zabezpečili stabilitu na našom vnútornom trhu, ale musíme zabezpečiť, aby sa plnili kvalitatívne kritéria. Myslím si, že orgány musia mať e, určitý mechanizmus poplašný, ak tu sú nerovnováhy pri fungovaní polnohospodárskeho trhu. A to znamená, že budeme musieť mať pravidelný follow-up dovozov. Akýkoľvek precedens, nemalo by to mať dopad na vrokovania e, o dohode o voľnom obchode. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Pani Giuffrida, ďakujem pani predsedajúca. Sme po boku tunískeho národa a my ako Taliani sme ukázali najväčší príklad v prípade imigrácie. Ako ste správne, pani komisárka, povedali, celá Európa musí byť solidárna. Dalo sa očakávať, že všetkých 28 členských štátov malo byť implikovaných v návrhu komisie individuálnym spôsobom, aby tento princíp solidarity fungoval. Ale tento nástroj silne penalizuje len určité oblasti, a to tie na juhu Európy, hlavne v Taliansku. Tieto oblasti, ktoré e, sú e, a jediný sektor, a to polnohospodárstvo a neurobila sa ani preventívna dopadová štúdia a dokonca aj tunické NGOčky poukazujú na to, že táto dohoda nebude účinná, pretože oni očakávali niečo iné. Teraz je jasné, že ja budem hlasovať proti tejto dohode a dúfam, že komisia preformuluje svoj e, návrh. Thank you. Next speaker, Mr. Jakovčík. Ďakujem pekne, pán Jakovčík. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Na úvod by som chcel povedať, že budem hlasovať za tento návrh. Mám však dve výhrady, avšak budem hlasovať pozitívne, pretože z roka na rok musíme pozorne sledovať, čo sa deje na európskom trhu. Tie návrhy pozmenujúce sú dobré a myslím, že sa preukáže, že importéry do Európskej únie budú predovšetkým, tie importy budú predovšetkým v prospech niektorých sprostredkovateľov tých medziobchodníkov, ale oveľa menej to bude na prospech tuniských výrobcov olivového oleja. Prečo? Pretože toto opatrenie je určitým druhom politického signálu. Musíme podporiť občanov Tuniska, musíme dať jasne najavo, že rozhodnutím Európskeho parlamentu podporujeme Tunisko, ale predsa len nabádam zároveň, aby sme boli obozretní, predovšetkým budú mať výhodu tí medziobchodníci, tí sprostredkovateľa, oni z toho budú mať prospech, ale nie samotní výrobcovia. Nech sa páči, pán Kaputo. Ďakujem, pani predsedajúca. EU musí podporovať demokratizačný proces v Tunisku, musíme podporiť ich hospodárstvo, ale nesmú, nesmie to byť na úkor európskych producentov olivového oleja. Toto by mohlo mať negatívny dopad na celý sektor a preto dúfam, že celý parlament sa zátra vyjadrí v prospech pozmeňovacích návrhov výboru Agri. Ide o to, aby sme obmedzili eh, prvým pozmeňovacím návrhom platnosť tejto dohody len na dva roky a za druhým, aby sme zabránili podvodom. A najdôležitejšie štvrtý, eh, mm, úprava na mesačné kvóty, aby sme obmedzili negatívny dopad na európsky sektor a aby sme zabránili poklesu cien v Európe. Týmito návrhmi by sa nám malo podariť zmierniť negatívny dopad tohto návrhu ak sa neschvália, ja budem hlasovať proti celému návrhu. Thank you. That concludes the procedure of... Ďakujem, tým sa dostali na záver spontánnej rozpravy a teraz dostane slovo pani komisárka Malmstrová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička poslanci, poslanky, myslím, že diskusia bola dobrá, pretože preukázala, že chceme všetci spoločne pomôcť Tunisku. Ide tu o krehkú demokraciu, ľudia v tejto krajine sa rozhodli, že chcú porovnať s ostatnými susednými krajinami sa uberať cestou demokracie. My vieme, aké sú to výzvy, pokiaľ ide o terorizmus, ale predsa len sa snažia bojovať a my ako ich susedia máme povinnosť pomôcť im. Ich hospodárstvo takisto utrpelo veľkou mierou a preto táto dohoda o e, bezcelnom obchode má podporiť nielen hospodárstvo, ale podporiť aj dlhodobé partnerstvo, aj demokratizáciu a reformný proces, v ktorom sa táto krajina nachádza. Preto budeme spolupracovať s vládou Tuniska na to, aby sme identifikovali priority, aby sme urobili všetko preto, aby to bolo skutočne asymetrické, aby boli niektoré konkrétne sektory vyčlenené a budeme sa sústrediť predovšetkým na tie priority, ktoré sme zadefinovali spoločne a budeme počúvať našich tuniských priateľov. Zaangažujeme občianskú spoločnosť, to je takisto niečo, o čom sme hovorili s vládou Tuniska. Musí tu byť transparentnosť, musí tu byť inkluzívnosť a musí to byť čo možno najväčšia miera otvorenosti. Budeme musieť pracovať ruka v ruke, pretože Tunisko takisto má veľmi dynamickú občianskú spoločnosť, ako vlastne aj ostatní susedia v tomto regióne. Táto dohoda bude mať veľmi dôležitý vplyv aj na budúcnosť ale potrvá, pokým uvidíme konkrétne výsledky. Nezabúdajme na akútnu situáciu Tuniska, chceme podporiť túto krajinu aj čo možno najrychlejšie. Takýmto počinom sme vlastne podporili olivový sektor, ktorý je veľmi dôležitý pre túto hospodárstvo tejto krajiny. Toto žiadalo Tunisko, nevymysleli sme si to my. Takýmto spôsobom môžeme podporiť krajinu. Ako to urobíme? Pre nás vlastne je to taký veľmi skromný príspevok, je to menej než 2% z celkového množstva olivového oleja, ktorý máme na trhu. Preto budeme musieť podporovať, monitorovať tú situáciu veľmi pozorne a uvidíme, aký to bude mať dopad na náš trh. Mal by byť veľmi malý. Takže ja som počula viaceré obavy, ktoré tu boli vznesené a podľa mňa sú prehnané. Budeme monitorovať túto situáciu. Ide tu skutočne o snahu pomôcť krajine. Ide tu o konkrétny spôsob podpory k Tunisku z krátkodobého hľadiska. Solidarita nie, sú, nie je iba o pekných slovách. Snažíme sa takýmto spôsobom pomôcť konkrétnymi krokmi a preto dúfame na úrovni komisie, že podporíte predkladateľku návrhu teda pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz zostane slovo spravodajkynia pani de Sarnes. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pani komisárka. Ďakujem všetkým eh, vystupujúcim v rozprava. Ja si myslím, že my všetci tu, hoci máme inú politickú citlivosť, jediný cieľ je, aby Tunisko bolo úspešné, aby to bolo prospešné pre všetkých Tunisanov eh, dohoda o partnerstve posolstvo je jasné. Nejde tu len o dohodu o voľnom obchode alebo obchodnú dohodu. Chceme skutočné politické partnerstvo s Tuniskom, Žiadame od komisie, aby preukázala svoju tvorivosť, aby implikovala aj tuniskú občianskú spoločnosť. Ja viem, že komisia nás v tejto otázke vypočuje. Je veľmi dôležité, aby Tunisania chápali tieto rokovania ako ich vlastné. To nie sú rokovania, ktoré padajú z neba medzi expertami, ale aby to bola skutočne ich záležitosť. Druhá otázka. Samozrejme, že musíme Tunisko pomôcť a to okamžite krátkodobu. Na to potrebujeme tieto naliehavé opatrenia. Správne ste pripomenuli, že sú to Tunisania, ktorí o to žiadajú. Nie je to komisia, ktorá sa jednoho dňa zobudila a povedala si, že teraz áno, Tunisko je pre nás veľmi dôležité a všetci kolegovia si nás musia dnes vypočuť. Samozrejme, veľa vecí sa tu povedalo, aj veľa nepresností, nedojde k navýšeniu globálneho objemu dovozu tuniského olivového oleja. Žiadny náraz. Globálny objem bude presne ten istý. Navyše e, sme prijali všetky opatrenia a mm, pozmeňovacie e, návrhy, ktoré sme prijali v Agri a ktoré ak by prešli zajtra, tak za rok sa urobí veľmi presné vyhodnotenie a ak budú nejaké problémy či nerovnováha konštatované, tak v tom momente Európska komisia určite navrhne opatrenia na ich opravu. A vyzývam všetkých kolegov, aby boli naozaj solidárni, tak ako EP má byť. Tonísania od nás čakajú silný politický signál. Nepremrahajme túto príležitosť. The... Ďakujem veľmi pekne, takto spoločnú rozpravu končím. Budeme hlasovať zajtra o 8.